nasledujúcemu bodu. Ide tu o odporúčanie o e, vyhodnotenie vyhodnotení času jazdy a dôb odpočinku. Dávam slovo pánovi e, komisárovi. Pán predseda, e, ja chcem povedať, že vyhlásenie komisie k vyhodnoteniu času jazdy a dôb odpočinku je nasledovné. Nariadenie EÚ vstúpilo do platnosti 11. apríla 2007. To znamená pred zhruba dvoma rokmi a nahradilo pravidla o čase jazdy a dobe odpočinku, ktorá sa nemenila dlhšie ako 20 rokov. Od prijatia tohto nariadenia Komisia aktívne dohliada na jeho plnenie, predovšetkým prostredníctvom rôznych schôdzi so s členskými štátmi, e, priemyselníkmi, odborármi a prostredníctvom rozličných pracovných skupín, ktoré boli vytvorené. V budúcnosti komisia zverejní dvojročnú správu o plnení týchto pravidiel. Predbežné závery hovoria, že úsilie a investície štátov do kontroly sa musia zvýšiť, aby dosiahli požadovanú úroveň tak, ako e, to žiada Európska komisia. E, pokiaľ ide o hlavné iniciatívy komisie, môžeme citovať orientačné línie, ktoré sa uzatvárajú v sú, za súhlasu členských štátov a ktorých cieľom je harmonizovať pravidlá o čase jazdy a odpočinku, napríklad v prípade, e, keď šoféry musia prerušiť svoj odpočinok z naliehavých dôvodov. Komisia tiež aktívne pracuje na zlepšení digitálnych tachografov, v januári bude prijatý balíček opatrení, ktorý tento systém by mal e, vyhodnocovať. E, členské štáty by mali disponovať špecifickým vybavením na kontrolu týchto e, chronotachografov. Druhý balíček opatrení má za cieľ spresniť technické e, špecifiká týchto zariadení a teraz sa na tom rokuje na úrovni komitológie. Cieľom je uľahčenie týchto chronotakigrafov e, vodičmi a e, jednoducho zjednodušiť manuálnu obsluhu. Komisia bude kon- kontrolovala za posledné dva roky plnenie tohto nariadenia a e, konštatuje, že došlo k zlepšeniu v tejto oblasti. E, členské štáty e, presvedčili krajiny, ktoré pristúpili e, k tejto dohode, aby nové pravidlá prijali od roku 2010. Samozrejme, že je potrebné, aby členské štáty dohliadali na to, aby sa tieto pravidlá v Európe aplikovali harmonizovanie. No a ja toto chcem vlastne povedať v mene komisie parlamentu a veľmi pozorne si vypočujem vystúpenia jednotlivých e, poslancov parlamentu. Ďakujem, pán komisár. A teraz prejdeme k politickým skupinám za EPPDE. E. Dve minúty, pani Wortmann-Kohl. Eh, er eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Zdá sa, že tu bol trošku chaos v tomto vyhlásení komisie, ale jedna vec je jasná a to to, že naša ústna otázka že táto, nám, táto, bol, táto otázka bola aspoň základom pre vaše vyhlásenie. Takéto otázky na ústne odpovedanie vyplývajú z našich obrovských obav, pretože napriek vyhláseniu komisie máme veľké obavy, pokiaľ ide o praktickú implementáciu tohto ustanovenia, keď sa napríklad prekročí čas jazdy, tak ešte o niekoľko mesiacov eh, je potrebné počítať s zaplatením pokuty. Toto sú hrozby pre jednotlivých špeditérov. Pozrime sa napríklad aj na parkovacie miesta e, na diálnici, okolo diálnice. To sú často preplnené a keď niekto chce e, bezpečne zaparkovať, tak skrátka bude musieť e, jazdiť o niekoľko minút dlhšie. Mňa potešilo, že chcete predložiť správu, ale chcem vás poprosiť, aby ste sa v tejto správe nezaoberali iba implementáciou týchto pravidel, ale aby ste sa pozreli aj na to, ako to vyzerá s praktickými opatreniami, aby ste sa postarali o to, aby tie obavy, ktoré som tu teraz odprezentovala, boli zohľadnené, aby sektor špediterský mal možnosť vám opísať problémy, s ktorými sa potýka, aby sa dalo konkrétne zlepšiť, pretože takéto usmerenia majú jeden veľkú nevýhodu a to je to, že vôbec nie sú právne záväzné v členských štátoch, ak som to teda správne pochopila. To znamená, že e, sa na to môžeme síce odvolávať, ale napriek tomu e, tu stojí, tak povediať, s prázdnymi rukami, pretože tieto usmenia nie sú právne e, záväzné. Toto je ten kameň úrazu. A Pán Baro, vy máte určitú expertízu v tejto oblasti. Ďakujem a teraz za socialistov do minúty pani Dikau. Gracias, monsieur le commissaire. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Reglementările europene privind timpul de lucru și uh, Pán predseda, európsky právny predpis, ktorý sa týka času jazdy a dob odpočinku pre vodičov a prepravcov, sa týka a tak sociálnych podmienok oblasti cestnej dopravy, ako aj bezpečnosti na cestách a bezpečnosti premávky. Žiaľ, Európska únia nebola schopná prijať dostatok opatrení, aby sa znížil počet dopravných nehod. Samozrejme, že je pravda, že členské štáty musia e, mať svoj vlastný systém kontrol a zabezpečiť kontrolu aj v premávky. Ja som spravodajkyňou k sociálnym podmienkam. Ja e, si myslím, že, by to, že to malo byť dvojročné a však tá, táto správa od komisie prišla trochu neskôr ale z tejto správy bolo jasné, že existujú určité členské štáty, ktoré prekročili minimálne kvóty e, kontrol, ktoré majú vykonať. E, ale za druhej strane sú aj členské štáty, ktoré ani nesplnili tento cieľ. Správe pána Groša k prístupu e, na trh sa nám podarilo spolu aj s radou dosiahnuť kompromisný text, ktorý znamená, že všetky cestné kontroly E, by nemali byť diskriminačné na, ani na že báze etnicity alebo na báze trvalého pobytu vodiča a podobne. Eh, ja môžem povedať eh, pánovi komisárovi, že máme projekt eh, bezpečného parko, bezpečných parkovisk, avšak tieto parkoviska sú nepostačujúce a členské štáty musia investovať viac do bezpečných parkovacích priestorov, pretože 40 vlámaní a z krádeží, ktoré sa dejú v dopravných prostriedkoch, sa udejú práve na takýchto parkoviskách a je potrebné zabezpečiť aj určité financovanie bezpečných parkovacích ploch, a, a, pretože aj dodržiavať dostatočné doby odpočinku je možno tedy, keď máme aj priestor na oddych. Ďakujem a teraz za zelených pani Lichtenberg 1,5 minúty. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Moja kolegyňa zo skupiny konzervatívcov o tom hovorila že tento sektor má obrovské obavy, že keď len o jednu minútu dlhšie jazdíte, že môžete o niekoľko týždňov byť vyzvaní na zaplatenie pokuty. Ja žiaľ z môjho pohľadu môžem uspokoj, upokojiť našu kolegyňu, pretože poprvé tie e, kontroly sú tak netesné v členských štátoch, väčšina členských štátov svoje povinnosti kontroly neplní alebo neplní dostatočne. To je poprvé. A po druhé, E, riešenie alebo e, postihovanie e, takýchto priestupkov je zatiaľ stále iba v detských topánkach, stále iba v začiatkoch. Takže sa často stáva napríklad, keď niekoho zastavíte na ceste, teda vodiča, ktorý pracoval v kuse 38 hodín, tak skrátka on nemôže tvrdiť, že nenašiel parkovacie miesto, takže je tu často tlak zo strany podnikateľov, zo strany zamestnancov, že uh, títo uh, skrátka vodiči musia uh, jazdiť, musia šoferovať, tak povediac, až do bezvedomia. Ja vám nemusím podľa mňa detailne opisovať nehody, ktoré spôsobujú nákladné vozidla. A toto je samozrejme téma, ktorá spôsobuje veľké obavy tým, ktorí žijú pri cestách, pretože tieto e, vozidla často e, prevážajú aj veľmi nebezpečné látky. Takže naozaj považujem za mimoriadne dôležité, aby kontroly prebiehali. Dobré kontrola je tu naozaj nevyhnutná. A ešte druhá vec, som presvedčená, že práve v prípade zavádzania digitálneho tachografu, že už e, pokiaľ ide o členských štátoch, že už sme, že už to trvalo dosť dlho a že teraz konečne je na čase, aby sa konečne e, zrealizovala lepšia kontrola, teda tí, ktorí chcú kontrolovať, aby to mohli robiť v prospech obyvateľov, v prospech bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Ďakujem. Ďakujem pani Lichtenberger a teraz za INDD 1,5 minúty pán Blokland. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o túto tému, konečne ju máme na programe, odkedy toto nariadenie vstúpilo do platnosti. Neustále počujeme stiažnosti a točne neimplementuje a proti tomu musíme niečo urobiť. Musíme sa pozrieť na to, ako to celé prebieha. Táto legislatíva musí e, byť e, do určitej miery harmonizovaná, teda nie všetky napríklad pokuty. Toto je v kompetencii členských štátov, ale bol by som za to, aby e, tá implementácia bola transparentnejšia a jednotnejšia. Iba takto budú informovaní šoféry o tom, čo sa od nich očakáva a aké tresty im hrozia. To platí samozrejme aj v prípade zahraničných e, vodičov, ktorým hrozí diskriminácia. Toto je samozrejme nepripustné, pretože je to porušovanie pravidel vnútorného trhu. Pokiaľ ide o toto nariadenie, dovolte mi jeden príklad. 57 eur pokuta vo Francúzsku, ak ste o 10 minút kratšie e, mali prestávku, ale v inej e, krajine e, to teraz, to v krajine by to bolo, by to bolo e, potrestané iným spôsobom. A často tento vodič potom je potrestaný aj iným spôsobom, napríklad e, keď niekam neskôr dorazí, nemôže na čas e, vyložiť, naložiť tovar a tak ďalej. Takže komisia by sa mala spojiť s členskými štátmi a zabezpečiť, aby tieto neporušovali pravidla vnútorného trhu. Ďakujem, pán Blokland. A teraz prejdeme k ďalším rečníkom. Na dve minúty pán Marinesko. Ďakujem pekne, pán predseda dodržiavanie právneho predpisu o dobe jazdy a dobe odpočinku je podstatné pre vysokú bezpečnosť na našich cestách aj pre ochranu cestujúcich. V januári 2009 Európska komisia prijala balík opatrení na zabránenie zneužení tachografov a tachometrov a tak je tiež aby podporoval členské štáty v tom, aby dotržiavali ustanovenia o časoch jazdy a dobách odpočinku. Tieto opatrenia boli vítané aj vo vzťahu k veľkým, množ, veľkým množstvom problémov, ktoré súviseli s registrovaním pracovných hodín. Prečo sa týka toho digitálneho tachografu, ja si myslím, že jedno z najdôležitejších aspektov, ktoré by komisia mala zvážiť, je posúdiť transponovanie smernice 22 2006 do národných legislatív členských štátov a zabezpečiť aj vykonávacie predpisy na báze článku 19 nariadenia 561 ehm, z roku 2006. Rumunsko splnilo svoje povinnosti, ale sú niektoré členské štáty, ktoré ešte túto legislatívu netransponovali. netransponovali tým vznikajú aj problémy uplatňovanie sankcií. Ďalej, čo sa týka referenčného obdobia, volám po Európskej komisii, aby analyzovala eh, revidíziu tejto nariadenia 561. Ďakujem, pán Marinesku. A teraz na jednu a pol minúty pán Liberacký. Pani Ďakujem, vážený pán predseda. Vážený pán Baro, dámy a páni, hovoríme o pracovnom čase odpočinku vodičov kamionov. Ale veď máme tu teraz ekonomickú krízu a veľa vodičov nemá zamestnanie. Takže veľmi veľa podnikov sú, je čoraz viac na pokraji katastrofy Takže mali by sme sa pána Jažembovského a pani Kolman spýtať, či e, je ten systém komplikovaný, či je seriózny, či nie a potom aj e, ako aplikovať tieto reštriktívne opatrenia. Veď neexistujú dôkazy, že či by flexibilnejšia aplikácia nemohla umožniť v prípade predlženia pracovného času negatívny e, dopad na premávku, ale e, prísna aplikácia tohto pravidla v konečnom dôsledku ešte priťaží európskej doprave a tu hovoríme aj o eurovinetách, o internalizácii vonkajších nákladov a o všetkých týchto otázkach, ktoré sú dôležité a ja chcem vedieť, čo v tom chce komisia urobiť. Ďakujem. Vážený pán predseda, dámy a páni, s veľkým záujmom som si vypočul, všetko, čo tu bolo povedané a musím povedať, že e, toto nariadenie vlastne e, je v priebehu je, beží, lebo sme v doprave. Je to dôležité pre bezpečnosť cestnej dopravy aj zo sociálnych dôvodov. Takže by som rád ubezpečil všetkých tých, ktorí vyjadrili isté znepokojenie že komisia si uvedomuje postupné zavádzanie tohto nariadenia, ktoré schválil Európsky parlament a rada. Kontaktujeme sociálnych partnerov, expertov, členské štáty, aby sme, inter, aby sme interpretovali správnym spôsobom tieto pravidlá. V januári 2009 sme prijali smernicu, ktorá harmonizuje definíciu e, porušení a priestupkov a článok 10 smernice z roku 2006. E, k tomu sme vypracovali správu, ktorá ukazuje, že pokuty v jednotlivých členských štátoch sa líšia, ale aj kategorizácia týchto priestupkov. To je poprvé. Rád by som však doložil, že máme, a tým chcem odpovedať pani Wortman Kohl, ktorá sa zmienila o potrebe šoférov nájsť bezpečné miesto na parkovanie. Pani Wortmann, koľ vy chcete tie zabezpečené parkoviska, vy e, bojujete za to, aby ich bolo viac, ale v nariadení existuje možnosť e, jazdiť dlhšie, e, až kým sa nenájde takéto bezpečné parkovisko. Je pravdou, pán Liberacký, že e, musíme dávať pozor, aby sme príliš tento sektor nezošnurovali, ale e, my musíme si uvedomovať, že sú tu aj rizika, bezpečnostné rizika a musíme myslieť aj na ochranu vodičov e, pred istými rizikami. Pani Lichtenberger veľmi dobre pripomenula význam týchto ustanovení pre cestnú dopravu modlitbu. Takže, pán Marinesku, myslím si, že my sa pokúsime vyhodnotiť aplikáciu tohto nariadenia neprestajne a že v súčasnosti ešte nemôžeme opätovne diskutovať o legislatívnych ustanoveniach. Treba tomuto nariadeniu nechať čas, aby sa vytvorili nové zvyky a ja som presvedčený, že tie budú na užitok celému sektoru lebo lepšie harmonizujú pracovné podmienky, zároveň sa zvyšuje rešpekt života šoférov, vodičov a zvyšuje mieru bezpečnosti cestnej premávky. E, a to je asi všetko, čo som chcel povedať. A nechcem tu samozrejme hovoriť za môjho priateľa Antonia Tajanyho, ale myslím si, že on bude bieť nad tým, aby to hodnotenie sa realizovalo a že vlastne bude sledovať všetky tieto aspekty, všetky konštatovania a určite zoberie do úvahy aj tieto náležité pripomienky, ktoré odzneli vo vystúpeniach členov parlamentu. Ďakujem, vážený pán komisár. Ďalším bodom dnešného programu je e, diskusia o odporúčaní do druhého čítania správy pani Doyle o stanovení limitov v reziduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočísneho pôvodu. Takže pozrieme sa, či ak pani Doyle sem nepríde, tak prerušíme zasadnutie na dve minúty, až kým pani Doyle sa fyzicky nezmaterializuje v zasadacej sále. Aquí está la señora Doyle, que hace una... Pani Doyle už je tu, objavilo sa to naozaj vo vhodný čas. Nechcem to e, hodnotiť ako triumfálny vchod a príchod, ale je to veľmi vhodný výraz. Takže ste pripravená, pani Doj, výborne. Takže dávam vám slovo. Hneď ako ste pripravená, môžete začať pani, pani Doyle. Ja som dôkladne sledovala eh, zoznam rečníkov a moja správa sa má začať o 10.30, tak prepačte, že som nechala snemovňu na mňa čakať. Nie je tu ani pán komisár Verheugen. Ja by som, že je na ceste, keď hovoríte, ja by som radšej počkala dve minúty na pána komisára Ferhojgena, pretože my, pán, ja som mala s pánom Ferhojgenom dvojročný dialog v tejto správe, prosím. We'll, we'll, we'll for, for okay, prerušíme to teda na dve minúty, kým príde komisár Ferhojgen.